je správa pani Lidie Joanny Greenberg de Odenberg, Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu a Európske konanie o platno, platobnom rozkaze. Nech sa páči, poprosím pani správodajkyňu Lidiu Joannu Geringer de Odenberg. Ďakujem, pani predsedajúci. Máte 5 minút. Ďakujem pekne pokiaľ ide o nárast e, cezhraničného obchodu, je stále viac dôležitejšie nastaviť rýchle rie- riešenia, e, pokiaľ ide aj o malých, aj veľké podniky pretože tieto podporujú hospodárskú činnosť. Navrhovaná novelizácia európskeho postupu v prípade tzv. E, sporu s nízkou hodnotou sporu, to je do úrovne 5000 eur, a ide hlavne o to, aby sa zjednodušili postupy riešenia cezhraničných sporov v občianských a obchodných záležitostiach tým, že sa skráti po čas e, postupu na súde z dvoch rokov na 5 mesiacov alebo obmedzi náklady o 40 na výšenie tohto prá- práhu v sporoch rozšíri e, toto na malé a stredné podniky, a dokonca aj samopodnikateľov, ktorí taktiež budú môcť e, čerpať z tohto nástroja na riešenie svojich sporov. Ja som veľmi rada, e, pretože rokujem za Európsky parlament na túto tému a po roku a pol rokovaní s radou sa nám na konci lotického predsedenia sa podarilo dospieť k riešeniu, ktoré teraz už e, bude teraz luxemburské predsedníctvo to prevzalo a bude o tom roko, pardon, hlasovať parlament Myslím si, že toto konanie pomôže občanom, aby za malo peňazí a rýchlo dostali sa svojich, k svojim právam. Pretože e, takéto pre, spory predstavujú až miliardu eur, e, avšak neoplatilo sa o tieto spory bojovať, pretože náklady na súdy e, boli oveľa drahšie než samotný potom výstup. Avšak nový postup chce riešiť aj riešenie sporov bez toho, aby bolo nutné najímať advokáta, bude to správnym spôsobom a bez toho, aby bolo potrebné sa obratať na, ďalšiu štátnu, na ďalší členský štát, e, teda bez toho, aby bol človek nutený byť osobne v tomto inom štáte, pretože je možné tieto spory riešiť napríklad cez internet alebo telefonicky a tie platby možno robiť prevodom či kartom a nie um, na okienku na súde. Taktiež nie je teraz nutné tlmočiť dokumenty do iného jazyka. V tejto chvíli bude stlačiť originál a iba stručný, stručné zhrnutie rady v zahraničí môžu byť vyššie než náklady v dom, doma na tieto súdy. Preto je dobré, že je možné to robiť teraz doma prvotnom období rokovania e, sme tiež riešili aspekty pracovného práva. Avšak, e, a teraz ja som si myslela, že v rade nás podporia, avšak na nešťastie nebolo to tak. Teraz je tam e, revízna doložka, kde existuje možnosť navýšiť prach e, hodnoty sporu a tiež odmenu za prácu. Myslím si, že tento zjednodušený postup, ktorý, ktorý sa zavedie 16 mesiacov po vstupe do platnosti, tak sa konečne oplatí riešiť európske konanie a ja dúfam, že E, sa konečne ukončí masové a beztrestné klamanie klientov. Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu sekretariátu výboru Jury, predstaviteľom rady a komisie, mojim e, poradcom a asistentom za to, že sa nám podarilo do, dopracovať ku komisiu, sa chcem poďakovať konkrétne pánovi Danielovi Budovi, e, za komisiu pánovi Michael Šotlovi a Sikarsky, za Lotyšskom minister spravodlivosti Zintar Zrasnať a tiež Ilze Lepikson, Vita Sride a Barbara Mekel. Boli veľmi nápomocní. A taktiež sa chcem poďakovať Aleksandrovi Kizlinde, Modven a Ani Červene, s ktorými naozaj veľmi pomohli v mojej práci. Ďakujem. Ďakujem, pani. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Nielen za ten ten eh, prístup, ale aj za to, ako ste sa popasovali so svojím rečníckým časom, to je naozaj hodné nasledovanie. A teraz pani komisárka Vera, Viera Jourova, nech sa páči. Den, Pán predseda, vašem čelovia parlamentu, každý deň eh, občania uzatvárajú zahraničné transakcie alebo vstupujú eh, do civilných právnych vzťahov, ktoré sú cezhraničné. hraničné ale môže sa stať, že e, niečo nezafunguje, že produkty budú nesprávne alebo nebudú doručené, budú poškodené a je preto potrebné, aby e, mohli presadzovať svoje práva. E, tento postup nám umožňuje práve toto, umožňuje, aby všetko mohlo prebehnúť lacnejšie a rýchlejšie. Tento systém už funguje 5 rokov. Teraz sme ho zhodnotili, identifikovali sme jeho nedostatky. No teraz je na čase, aby sme veci začali zlepšovať. E, chcela by som poďakovať pani Geringer de Ödenberg, e, pani spravodajkyni, ako aj všetkým tieňovým spravodajcom za ich kooperáciu v tejto oblasti. E, nebolo jednoduché dopracovať sa k nejakému um, dobrému kompromisu um, rýchlo. Našim cieľom bolo zmodernizovať uh, postup, teda toto konanie vo veciach nízkou sporu. sporu a e, zvýšiť e, e, strop na 10 tisíc eur, aby sme vyhoveli potrebám malých a stredných podnikov. Záverečný kompromis, teda tento strop dáva na 5 tisíc eur. Predsa len ide o značné zlepšenie v porovnaní s aktuálnou situáciou. Viem, že niektorí z vás by boli privítali, keby sa tam e, do rozsahu pôsobnosti e, zapracovali aj e, záujmy zamestnancov. Sľubujem, že sa k tejto téme vrátime v budúcnosti po tom, čo zanalizujeme praktickú potrebu pre toto. Základnou prioritou pre komisiu v týchto rokovaniach bolo zlepšiť efektívny prístup k spravodlivosti pre viac európskych občanov úroveň e, alebo tá miera e, e, súdnych poplatkov je tu veľmi dôležitá, nemala by odrádzať občanov od presadovania svojich práv. Tieto poplatky by mali byť proporcionálne, je to zahrnuté v kompromisnom texte, predstavuje krok vpred, budeme monitorovať jeho implementáciu a v praxi v záujme občanov. Vo všeobecnosti komisia bude podporovať praktické uplatňovanie revidovaného nariadenia. Bude sa snažiť aj šíriť ďalej informácie, zvyšovať povedomie o tomto nástroji. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem ja vám. Teraz je už čas pre vystúpenia v mene politických skupín. V prvom rade v mene EPP pán Daniel Buda na dve minúty. Vážená pani predsedníčka, vážený, vážená pani eh, pán predseda, pán, pani komisárka, dámy a páni, prvom rade by som chcel poďakovať eh, za veľmi dobrú spoluprácu Eh, všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili na vypracovaní tohto návrhu. Európska spravodlivosť eh, potrebuje naozaj eh, zjednotené postupy a naozaj oblasť s jednotným systémom, ktorý by platil všade. Je dobré, že sme strop navýšili na 5000 eur, nebudú tam už národné bariéry pre fyzické osoby ani pre malé a stredné podniky Elektronické komunikačné prostriedky a prostriedky platby sa stanú efektívnymi nástrojmi pri mehaní spravodlivosti a definícia cezhraničných prípadov sa tiež rozšíri a lepšie definuje. E, súdne poplatky by tiež mali byť e, proporčné, e, tak aby neprestávali pre občanov bariéru, pre ich vymáhanie spravodlivosti treba e, zabezpečiť právnu e, istotu. Je veľmi dôležité, aby sme pomocou tejto iniciatívy vytvorili rovnaké e, podmienky pre všetkých. Členské štáty majú povinnosť implementovať toto nariadenie na úrovni členských štátov, aby sa toto malo stať realitu. Je mi ľúto, že sme nemohli rozšíriť pôsobnosť tohto nariadenia na pracovné právo, tak, teda na zamestnancov, tak aby títo ľudia tiež mali príležitosť e, využiť tento jednodušený nástroj na to, aby e, dostali svoje peniaze od zamestnávateľov, ktorí im nechcú e, platiť. Toto by odstranilo určité E, problémy ako e, vychýbanie sa plateniu e, daniam, čierna práca, šedá práca. Dúfam, že aj v budúcnosti sa táto otázka bude riešiť. Ďakujem v mene skupiny EKR, pán Zambasky. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia, Chcel by som e, ešte raz poďakovať pani spravodajkyni e, za jej spoluprácu a za kompromis, ktorý sme docelili. Naša skupina tento kompromis e, na výbore podporila. Ide o to, že sa zaviede toho zjednodušený postup podľa tohto návrhu. Komisia však následne Ehm, preskúmala, ako funguje e, uplatňovanie tohto nariadenia v praxi. Cieľom je, aby tento postup sa stal atraktívnejší pre európskych občanov. Som presvedčený, že s našim spoločným úsilím e, sa nám tento e, cieľ podarilo dosiahnuť. Zvýšili sme práh z 2000 na 5000 eur. To je veľmi pozitívne. Pomôže to občanom, e, aj malým a stredným podnikom. Ďakujem. Ďakujem v mene e, skupiny ALDE, e, pán Marino E. Pinto. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene mojej politickej skupiny by som chcel e, poďakovať spravodajkyni za jej prácu. Chcel by som pripomenúť, že iniciatíva e, aktualizovať e, túto tému pochádza od mojej politickej skupiny v roku 2011 pani Diana Wallis začala navrhovať, aby sme sa zaoberali touto témou. Ehm, toto európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou e, sporu má pomôcť v zahraničných e, prípadoch, e, majú sa tým urýchliť postupy, znížiť náklady, zlepšiť spotreba ochran, spotrebiteľov, ochran spotrebiteľov aj ochrana malých a stredných podnikov. Zlepšiť tak prístup k spravodlivosti. Tento cieľ nemôžeme stratiť z očí Eh, nemôže sa strátiť eh, v húštine bruselskej byrokracie. Občania, malé a stredné eh, podniky sa nemôžu stratiť v komplexe postupov. Dôležité je zjednodušovanie a približovanie sa k občanom a k malým a stredným podnikom. Toto si ešte vyžaduje ďalšiu prácu na základe iniciatívy ALD Musíme sa snažiť teraz zlepšovať eh, európsku legislatívu, pretože toto konanie bude mať iba vtedy úspech, keď eh, spotrebiteľom a eh, podnikom aj poradným organizáciám, keď sa vlastne dostane k ním, že existuje, keď nebudú vedieť, tak, takmer Ehm, polovica ehm, sudcov nikdy nepočula o takejto možnosti. Ehm, je treba eh, sa zasadzovať aj za zrýchlenie týchto postupov. Máme teda sebou ešte veľa práce. Ďakujem. V mene skupiny GUE eh, NGL má slovo eh, pán poslanec Jiří Maštálka eh, na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Ako už zaznelo dnes, diskutujeme o novele tzv. európskeho nariadenia o veciach s nízkou hodnotou sporu. Toto má byť európska alternatíva pre bežné sporové konanie podľa nového súdneho poriadku a cieľom by malo byť najmä pomôcť spotrebiteľom v uplatňovaní práv v cezhraničných sporoch a tiež e, pri zlepšovaní prístupu pre malé a stredne veľké podniky pri vymáhaní malých, malých pohľadávok. A toto nové nariadenie by malo odhaliť niektoré problémy, e, s ktorými sa potýkalo od začiatku svojej existencie od roku 2009. A tu išlo teda poprvé o stanovenie limitu pre súdne poplatky, ktorých výška odrádzala spotrebiteľov od úplatov použitia tohto postupu. Po druhé, malé a stredne veľké podniky obmedzoval limit 1000 e, eur pre túto pohľadávku, pretože len malé percento tých cezhraničných pohľadávok sa vošlo do tohto limitu Výsledok, e, ktorý teraz máme pred sebou, je podľa mňa vyvážený kompromis, ktorý reaguje na praktické potreby účastníkov v konaní a umožňuje účinný prístup k spravodlivosti tak pre spotrebiteľov, ako aj pre malých a stredne veľkých e, podnikateľov alebo podniky. Takže ja by som chcel poďakovať spravodajkyni, tieňovým spravodajcom, sekretariatu nášho výboru aj ostatným, ktorí sa podielajú na tejto správe. Ďakujem. Uh, ďakujem. Pane poslanec. A... Ďakujem, vážený pán poslanec. Teraz za EFDD dostane slovo pani Laura Ferrara na jednu minútu. Grazie, presidente. Onorevoli colleghi, spesso cittadini piccole... Ďakujem, Ďakujem pán predseda Častokrát eh, sú mnohé malé stredné podniky eh, zahnané do úzkých, pretože kvôli vysokým súdnym nákladom a súdnym trvám ne, mm, sa, neobrátia sa na súd. Preto by sme mali toto zjednodušiť a mali by sme eh, prístup k spravodlivosti rozšíriť do budúcna. To myslím si, že to je cieľ, s ktorým všetci súhlasíme. Európska komia jasne sa k tomu vyjadrila, takisto výbor Júri, pokiaľ ide o jednotlivé prahové hodnosti, Myslím si, že tiež urobila kus roboty, zlepšila eh, tento text eh, a takisto aj umožnila teda lepší prístup spravodlivosti pre európskych občanov. Tento text, ktorý je výsledkom trialógu, je žiaľ Bohu ale krok dozadu, pretože nepodarilo sa zvýšiť hodnotu eh, týchto sporov, tak ako sme žiadali. A eh, častokrát pra, a takisto sa nepodarilo znižiť eh, súdne troby, obmedziť ich tak, aby si ľudia mohli toto dovoliť. Možno, že to je stratená príležitosť, aby sme zabezpečili spravodlivosť pre všetkých európskych občanov, ktorí nebudú môcť sa týmto páčom pádom obrátiť na Európske súdne dvory. Ferrara, der nächste Redner ist Ďakujem pekne, pani Ferrara. A teraz pán Priton v mene EFD. Eh, eh, pán Lebreton, ďakujem pekne pani predsednička. Tento text by mal podporiť eh, práve riešenie cezhraničných sporov, ktoré, sú menej ako, ktoré majú hodnotu menej ako 5000 eur. Avšak možno, že bude završený neúspechom, takisto ako aj predchádzajúci text, ktorý jeho cieľ bol absolútne rovnaký, ktorý eh, obmedzil túto hodnotu nízkeho sporu na 2000 eur. Európska eh, spravodlivosť nie je schopná zabezpečiť to, aby cezhraničná spravodlivosť bola zabezpečená. Eh, nie vždy sa občania dostanú k, tej k tomu spravodlivému riešeniu sporu, ako by si zaslúžili. Je potrebné niečo urobiť, pretože inak budeme porušovať článok 62 zmluvy o fungovaní Európskej únie a ďalšie. Je pravda, že toto všetko e, nám vlastne e, zakrýva e, no, to, aká, aký neschopný je súdny dvor konať. Zbytočne sa zbytočne sa roz rozdeľujú všetky tieto posty, ktoré vlastne stoja potom nespravodlivosť pre európskych občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalším rečníkom. Na dve minúty je pán Adam Seinfeld. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja by som chcel poďakovať pani spravodajkyni aj všetkým ostatným, ktorí sa zapojili do rokovania o tejto téme a doviedli túto správu k dobrému výsledku myslím, že európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu sa zlepší a e, dopady sú dva. V prvom rade tento postup sa stane známejším a v druhom rade príťažlivejším pre malé podniky, ale aj pre spotrebiteľov, pre občanov. Dôležité je, že ten vrchný limit bol zvýšený na 5000 eur hodnoty sporu a po druhé bola zavedená povinnosť súdu používať moderné, moderné komunikačné technológie. Tieto zmeny by mali zvýšiť atraktívnosť tohto riešenia a zároveň znížiť náklady na jeho použitie pre e, účastníkov konania. Takže týmto sa znížia cestovné náklady, ako aj náklady e, na, kona- na E, účasť na konaní. Tento nástroj teda by e, mal byť častejšie používané v Európe, mal by byť prístupnejšie, mal by to byť nástroj, ktorý bude mať pozitívny vplyv na zaplnenie právnej medzery v prístupe k spravodlivosti v, v cezhraničných záležitostiach, v cezhraničných veciach. V súčasnosti totiž väčšina občanov pre väčšinu občanov ani malých podnikov sa nevypláca trvať na svojich právach, vzhľadom k tomu, že sa s tým jednoducho viažu príliš vysoké náklady. Teraz by sme mali teda začať tento postup, toto konanie propagovať, pretože je to konanie, o ktorom veľa ľudí nevie. Môže to tiež viesť k vyššej chuti podnikať v zahraničí na strane malých eh, a, veľk- na strane veľkých firiem. Môže to totiž odstrániť nejakú ich obavu z nemožnosti, eh, oba, eh, z nemožnosti vymáhania ich práv a nárokov na súde. Takže tieto riešenia treba presadzovať, treba propagovať. Európska komisia by to mala robiť spolu s členskými štátmi. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom bude pán Gaetano Koferati na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička, pána komisárka. E, toto nariadenie je veľmi dôležitým nástrojom pre občanov a pre malé a stredné podniky. Tieto zmeny, ktoré máme pred sebou, ktoré e, zabezpečili práve trialog a dohoda medzi troma inštitúciami je to, že sa konečne bude môcť eh, pohnúť vpred, pretože eh, to môže predstavovať aj ďalšie kroky do budúcnosti. Sú to veľmi dôležité výsledky, hlavne pre Európsky parlament, pretože sa bezpečil zlepšenie, pokiaľ ide o postup, o konanie, ktoré bude eh, otvorenejšie voči občanom. Všetky tieto opatrenia môžeme implementovať v rámci celej EÚ. Toto je krok vpred, ako som už povedal, je to veľká výzva pre následujúcu legislatívu Eh, myslím, že mm, ide o veľmi dôležitý krok a pomohol tomu aj Európsky parlament. Toto sa môže stať, že tie kroky neboli, alebo ten postup nebol až taký veľký, ale v skutočnosti je to súčasť cesty, ktorá vedie do budúcnosti, je to súčasť budúceho projektu a môže to zlepšiť podmienky pre život bežných občanov a eh, v prípade zahraničných sporov, pretože tieto sa stavajú čoraz častejšie. Čoraz častejšie eh, aj eh, sú práve takéto súdne spory s nízkou hodnotou sporu. A preto je potrebné implementovať tieto, eh, túto legislatívu, aby sme mohli reagovať aj v budúcnosti práve voči následujúcemu vývoju v rámci týchto zahraničných sporov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Bernd Kelmel, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. My, predstaviteľe skupiny ECR, máme jasnú predstavu. My sa považujeme za kritické voči Európskej únie, ale my chceme mať pozitívnu kritiku, aby fun- únia fungovala veľmi e, e, dobre Samozrejme, je tu uh, veľmi uh, veľa uh, vecí, ktoré sa dajú kritizovať. Unie sa musí sústrediť na menší počet otázok, kde dokáže poskytnúť pridanú hodnotu. Pokiaľ ide o navrhovaný postup, to by malo zjednodušiť konanie um, um, v porovnaní s um, úpravou národných štátov, ktoré predstavujú veľký problém pre jednotlivcov a E, podniky. Takže tu Európska únia môže vytvoriť pridanú hodnotu. E, vítame, že bude možné e, zabezpečiť získanie hodnoty sporu aj formou elektronického postupu a v praxi to by mala byť jednoduché pre všetkých zúčastnených a týmto by som chcel ukončiť. Ďakujem veľmi pekne, že ste to ukončili. A teraz vystupí Pavel Sloboda, dve minúty. Vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka, som veľmi rád, že v trialogu sa nám podarilo e, dosiahnuť znenie, o ktorom zajtra budeme hlasovať. Predovšetkým by som chcel poďakovať všetkým svojim kolegom z výboru Júri, ktorí sa zaslúžili o tento výsledok. Predovšetkým e, chcem poďakovať pánovi spravodajcovi. Domnívam sa, že konanie s nízkou hodnotou sporu je príkladom legislatíva, eh, ktorá nie je na prvý pohľad atraktívna pre širokú verejnosť, ale môže byť veľmi eh, užitočná pre eh, túto verejnosť a v dôsledku toho, toho prispieť k pozitívnejšiemu vnímaniu Európskej únie a jej legislatívy. Občania oprávnenia očakávajú legislatívu, ktorá bude reagovať na súčasnú realitu, či už ide o zjednodušenie a zrýchlenie konania za pomoci elektronickej komunikácie alebo vďaka nástrojom, ktoré umožňujú e, zabezpečiť e, e, spravodlivosť aj pri cezhraničných konaniach Domnievam sa, že kompromis ohľadom e, výšky e, e, hranice pohľadovok je nutný, pretože v niektorých členských štátoch, pri najmenšom v prípade u fyzických osôb, 10 tisíc eur neznamená nízku hodnotu, ako o tom hovorí terminológia. Aj táto problematika by sa mala dostať do legislatívy ostatná e, problematika e, ráta e, s možnosťou upraviť hranicu 5000 eur v budúcnosti. Domnievam sa, že prípadné novelizácie budeme preberať rovnako konstruktívne ako súčasné znenie, za čo ďakujem. Jetzt funktioniert. Áno, teraz mikrofón nám funguje a teraz Biliana Bonzan, jedna minúta. Zahvaľujem, gospođo predsednice. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Zmeny tejto legislatívy, legislatívy prepáčte, znamenajú veľmi veľa pre spotrebiteľov keď spotrebiteľ kupuje niečo na internete z iného členského štátu únie a zistí, že došlo k podvodu, E, uvedomuje si, že náklady e, prípadného súdneho konania budú príliš vysoké. A preto to odradzuje ho od e, e nákupov e, cez internet v budúcnosti a to nepriazne ovplyvňuje hos, hospodárstvo únie. A v minulosti e, občania nesahali pod týmto postupom, ale vďaka novému systému situácia sa zmení. Podporujem túto novú úpravu. 82% spotrebiteľov však nevedia o tom, že je možné použiť tento nástroj v prípade nízkej hodnoty sporu. Napríklad eh, v prípade eh, škôd a treba zabezpečiť, aby to dobre eh, fungovalo v spoločnom trhu pani Angelika Nibler. Dve minúty, ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážna pani komisárka, vážení kolegovia, vážené kolegyne, všetci chceme, aby sme mali jednotný trh a aj komisie a parlament spoločne sa snažil už viac rokov odstraniť všetky prekážky chceme využiť celý potenciál e, digitalizácie pre našich občanov a malé stredné podniky. K tomu patrí E, možnosť e, objednávať si tovaré služby v celej Európskej únie. Takisto to sa týka aj prípadných komplikácií alebo sporov. Všetci máme právo na e, nízko nákladovú možnosť presadiť svoje právo v Európskej únie a práve tento cieľ sleduje materiál, o ktorom zajtra budeme hlasovať. 25 rokov potom, ako vznikol Európsky jednotný trh v roku 2007, e, sa zaviedlo e, e, niečo, čo umožňuje občanom v celej Európskej únie riešiť cezhraničné spory vďaka činnosti spravodajcu a spolupráci e, všetkých e, politických skupín. E, pripravili sme materiál, ktorý sa obraz správnym smerom. Existujú viac jazyčné formuláre, ktoré je možné uplatňovať elektronickou cestou a poplatky sú primerané a je dobre, že sme sa dohodli na e, e, hodnote sporu vo výške 5 e, eur a nie 10 tisíc, ako pôvodne navrhovala komisie. Ďalší dôležitý problém tisíc eur a nie 10 tisíc eur. Hm, je dôležité šíriť tieto informácie medzi verejnosťou, aby všetci mohli využiť možnosti európskeho e, e, trhu a ďakujem pekne komisii a parlamentu za túto činnosť. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystupí Viktor Negresku, 1 e, minúta 30. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel poďakovať spravodajkyni za dokument, ktorý nám predložila. Táto správa je jeden veľmi dôležitý krok zlepšovanie európskeho konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu a takisto vo vytvorení európskeho konania o platobnom rozkaz, rozkaze. Zvýšenie toho, tej hranice hodnoty sporu na 5000 eur je dobrým e, krokom, pretože príliš nízka hranica, v súčasnosti je to 2000 eur, e, predstavuje, alebo teda pokrýva len 20 e, cezhraničných pohľadávok malých a stredne veľkých podnikov, tých 5000 tie už pokrývajú 40 takýchto pohľadavok a na druhej strane ide o zvýšenie dôvery v toto konanie a o to, aby všetci teda podniky aj spotrebitelia viac využívali výhody jednotného trhu. Ďalej e, je veľmi dôležité, aby sa využívali moderné technologické metódy a jednotné e, databázy, aby e, sa prehľadnilo konania, zrýchlilo konania. Tieto nové technológie tie môžu tiež prispieť k transparentnosti a k lepšiemu prístupu k európskym súdnym mechanizmom. Správa tiež navrhuje tri dôležité elementy, ktoré chcem zdôrazniť a to, e, vďaka ktorým teda aj budem podporovať túto správu. V prvom rade ide o zníženie výdavkov a bezplatné usmernenie a takisto e, úpravu tzv. súdnej alebo justičnej dane, ktorá uľahčuje prístup k tomuto mechanizmu pre spotrebiteľa aj pre malé a stredne veľké podniky. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dve minúty pani Teres e, e. aký je? Ďakujem veľmi pekne. Toto, táto správa je veľmi jasný príklad toho, ako Európska únia zlepšuje život svojich občanov. Je to nariadenie, ktorým riešime Eh, obavy podnikateľov a spotrebiteľov, ktorí sa momentálne domnievajú, že nemá zmysel sa uchádzať o pohľadávky alebo teda bojovať o svoje pohľadávky na zahraničných súdoch, pretože by to stalo veľa peňazí a eh, lebo sa obávajú, že tie súdne konania by neboli aj tak účinné. A toto nariadenie sa snaží riešiť prekážky, ktoré v súčasnosti vnímajú občania v, eh, v takýchto súdnych konaniach, teda kvôli ktorým ich do nich ani nevstupujú. A toto nariadenie sa tiež snaží znížiť e, náklady takýchto konaní, skrátiť ich čas a zefektívniť celé konanie tak, aby e, išlo, iš, išli takéto prípady s rýchleným konaním, ktoré by e, navyše stále bolo spravodlivé. Teda nesmieme znižovať e, ten aspekt spravodlivosti, ale využívať moderných technológií, môžeme celý proces urýchliť a stransparentniť. A toto, toto je tiež osobitne dôležité pre tých, ktorí napríklad vstupujú do internetových transakcií a tam môže ísť o jednotlivcov, e, spotrebiteľov aj obchodníkov a, a takéto e, vylepšené nariadenie e, môže teda obnoviť dôveru v tento mechanizmus Európskeho konania o veciach z nízkou hodnotou sporu jeho stransparentnením. Ide o zjednodušenie konania, Eh, odstránenie zbytočnej byrokracie a ja by som chcela apelovať na tých podnikateľov a obchodníkov, ktorí zatiaľ nevyužívajú eh, možnosti obchodnej digitálnej platformy. Chcela by som ich poprosiť, aby zvážili toto nariadenie ako stimul eh, vstúpiť, ako motiváciu vstúpiť do tohto elektronického obchod, obchodného priestoru. Ďakujem veľmi pekne. A ako posledný rečník pred postupom Catch the Emil Radev, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, vážení kolegovia. Chcel by som zablahoželať e, pani spravodajkyni a všetkým e, tieňovým spravodajcom veľa vďaka za prácu, ktorú ste odvedli na správe. Domnievam sa, že zjednodušený postup v prípade malej hodnoty sporu predstavuje E, menší krok smerom e, k zavadzaniu spoločnej úpravy v súdnictva v Európe. Horná hranica teraz predstavuje 5000 eur a to e, zodpovedá ekonomickej realite. Domnievam sa, že to vyústi do lepšej realizácie tohto nariadenia a veľký počet malých a stredných podnikov, ale aj fyzických osôb využije túto príležitosť to eh, zahrňa aj sporov v súvislosti s eh, eh, pracovným právom a umožní to viacerým dosiahnuť spravodlivosť bez ohľadu na to, kde v Európskej únii žijú. E, možnosti e, uhradzať poplatky online a uplatňovať e, zjednodušený písomný postup predstavuje veľmi zaujímavé príležitosti pre malé a stredné podniky. Umožňuje im ušetriť prostriedky a nebude ich odradzať rozdiely v právnych úpravách. Domnievam sa, že toto nariadenie umožní nám E, e, e, riepši, lepšie riešiť jednotlivé nároky a domnívam sa, že to sa veľmi široko bude používať v členských štátoch. Ďakujem pekne. A, a teraz notis ma je jedna minúta. Vážená pani predsedajúca, správa, o ktorej dnes e, rokujeme, má kľúčový význam, pretože stanovuje postup v prípade nízkej hodnoty sporu v Európe. domnievam sa však, že treba ísť ďalej, pretože tým e, posilníme cezhraničné obchodovanie Chcel by som spomenúť aj otázku e, dôchodkov a miest, e, e, ktorú spomenula Trojka v treťom memorande pre Grécko. V dôsledku toho štát a sa dostáva do bankových účtov občanov a majetok občanov sa dostáva veriteľom chcel by som ešte raz zdôrazniť, že budeme naďalej e, e, bojovať o to, aby sme sa e, zbavili tejto požiadavky memoranda a chceme zabezpečiť odchod trojky. A teraz pán Šoltes, tiež jedna minúta. Besedo. Torej, predlog te uredbe... Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúce. Toto nariadenie prichádza v ten správny čas umožňuje e, totiž e, viacerým e, osobom a subjektom prístup k spravodlivosti. Naši občania nebudú tak odradzovaní od snahy zabezpečiť svoje práva a to je krok správnym smerom. Príslušné troby musí byť primerané a mm, e, náklady na konanie musia byť e, e, v súlade s výškou sporu. Tak Takisto nesmie sa poškodiť pracovné právo stávajú prípady, keď mm, nedostávajú svoje mzdy, prípadne sa neodvádzajú sociálne odvody a Existuje e, teraz veľa sporov v súvislosti s internetovými transakciami a občania budú vedieť domoc sa svojich práv. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som chcela požiadať pani komisárku Jurovu, aby sa opätovne viedrila. Vážna pani predsednička, ctení poslanci. No, dohoda, ktorú sme dosiahli s radou, prinesie nové výhody pre občanov aj pre podniky, pretože budú môcť začať využívať európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou častejšie a s nižšími nákladmi. Takisto dĺžka konania by sa mala skrátiť. Rada by som vám ešte raz poďakovala za vašu prípravu a za ochotu vstúpiť do tejto diskusie a dúfam, že budete hlasovať e, za tento dohodnutý kompromis. Ďakujem ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. A teraz mm, pani Geringer, mm, pani spravodajkynia. E, chciałam podziękować za miłe słowa o jakości. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať e, za tie veľmi milé slova ohľadom kvalite mojej práce a takisto aj za tie slova chvály, pokiaľ ide o spoluprácu. Myslím, že je to užitočný nástroj na vymáhanie nárokov, ktorý funguje podľa zásady rýchlo, lacne a veľa. Dosterajšia legislatíva nebola účinná, dokonca ale ľudia ani neboli s ňom oboznámení a keď ho aj poznali, tak bola príliš zložitá, bolo to častokrát veľmi nákladné a ľudia sa rozhodli len tak mávnuť rukou a povedať, že to nemá význam, že je to len poučenie za ich vlastnú nevinnosť, naivnosť. Teraz postupujeme k niečomu, čo sa bude dať realizovať eh, rýchlo a účinne po internete. Právny výbor pod, m, mm, získal podporu a dúfam, že zajtra bude podobný výsledok aj pri hlasovaní. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyne. Tým končíme rozprávu a eh,